na um, rokovania, ktoré prebehnú, komisia predloží konkrétny návrh, aby prispela k boju proti e, týmto nezákonným vývozom odpadov. Ďakujeme pekne, pán komisár, ďakujeme všetkým, ktorí e, aj v takúto neskorú pokročilú nočnú hodinu vydržali. E, to je, tak povediať, kráľovská disciplína Európskeho parlamentu, tieto nočno-plenárne schôdze. Týmto sme uzavreli bod o odpadoch Zajtra bude schôdza pokračovať, e, zápisnica dnešnej schôdze bude k dispozícii a program ďalších schôdzi je k dispozícii aj na internetovej stránke parlamentu. Ďakujem všetkým zúčastneným. Dobrú noc.